A teraz e, vysvetlenie e, hlasovaní k správam, o ktorých sme dnes ráno hlasovali. Je ich pomerne veľa, takže sa budem naozaj držať tej pridelenej minúty, ktorá, na ktorú máte právo a potom budem vypínať mikrofóny. Najprv k správe Buzutil, a to je pán e, Rode, ktorý bude hovoriť na minútu. Nech sa páči. E, Ďakujem, pán predseda. Usmernenie e, o Frontexe k vonkajším hraniciam je veľmi dôležité. Naše vonkajšie hranice sú pod tlakom a v tomto nariadení vidíme, že je že ten tlak naozaj bol obrovský práve túto e, jar. E, liberálna strana e, v Dánsku pred dvoma rokmi pri volebnej kampani zdôrazňovala, že všetky krajiny prispievajú svojim dielom k ochrane týchto hraníc, takže nás veľmi teší, že sa zabezpečilo, že v budúcnosti to bude garantované nielen e, vo, vo forme predvolebných sľubov, ale preto, že naše vonkajšie hranice tvoria určitý pevný rámec okolo nášho spoločenstva. Nie je to len e, praktické, ale má to aj dôležitý symbolický efekt. Teraz má slovo pán Itola, hovorí pán predsedajúci. Nech sa páči. Pán Itola, ste v prítomný v sále? Ak tomu tak nie je, prejdeme k pánu Borgeciovi. Pán Borkecio je prítomný, ani ten tu nie je. Takže pán Fidanca. Pán Mastella je prítomný? Una delle prerogative dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Predseda, jedným z práv Európskej únie je to, aby sa odstránili e, vnútorné hranice. Vytvorili sme šengenský priestor. Pokiaľ ide o vonkajšie hranice, e, tento spoločný záujem bol prerušený e, pre koordinovaný postup. Je nevyhnutné, aby sme schválili spoločné ustanovenia za účelom koordinácie všetkých našich snách a aby sa tieto zdroje lepšie rozdelili. Spolupráca znamená spoluprácu medzi jednotlivými krajinami. Predovšetkým tu ide o e, zemopisné, demografické otázky a e, Taliansko je tu zvlášť postihnuté. E, máme vynikajúce výsledky, ktoré sme docielili po posledných rokovaniach a myslím si, že sa počíta s, mnohý, s lepšími ďalšími zdrojmi v rámci Frontexu. Ďakujem. Ďalej tu nevidím ani pána Pirkera a preto sa teda e, presunieme k správe Masiv Hidalgo. Opätovne pán Rode je prvým rečníkom, nech sa páči. Ďakujem. Táto správa z vlastnej iniciatívy e, hovorí o zelenej knihe komisie. Ukazuje nám, že dôležitá úloha e, pri dozore finančných inštitúcií prináša zo sebou aj signál, že potrebujeme transparentnosť, kvalit, kvalitu v e, auditorských spoločnostiach, aby sa zlepšili, e, zlepšila kvalita trhov a lepší prístup k financiám. Rád by som vyzval komisiu, aby predložila tento návrh, aby bola zaručená tiež kvalita a na druhej strane nezávislosť práce auditorov. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. E, podľa pravidel dvora auditorov ISKO má ťažké skúsenosti a teraz citujem e, predsedu agentúry e, pána Rajena. Kontroverzná otázka úlohy tejto inštitúcie viedla ku kolapsu bank a tu došlo k transferu miliard zlých dlhov do agentúr. On povedal, že nie je to zodpovednosť auditorov upozorňovať na veľké rizika, ktoré by sa mohli e, stať evidentné počas auditov, ako napríklad obrovská koncentrácia rizik, e, čo e, viedlo k vývoju mnohých finančných inštitúcií medzi rokom 2004 a 2007. A celkom iste potrebujeme preskúmať veľmi podrobne úlohu a prácu auditorov, Musíme zmeniť pravidla a blahoželám komisárovi mm, Barnierovi k jeho postrehom ohľadom koncentrácie moci v malom počte rúk v mnohých ostatných inštitúciách. Pán Hánen, minúta. Definícia nezdravosti znamená opakovať rovnaké kroky, dúfajúc v iný výsledok. Reakcia na finančnú krízu mi pripomína to, čo vidíme v Simpsonov, kde sa Homer e, dáva ruku do zasúky, aby teda videl, aký bude výsledok. A problém euro, eura sa týkal e, príliš veľkej integrácie. A my odpovedáme väčšou integráciou, fiskálnou a hospodárskou úniou. Máme tu veľký dlh a my ho ešte navyšujeme a nanúcujeme ľuďom kroky, e, ktoré zvyšujú ich záväzky na národnej úrovni. E, navyšujeme problémy a navyšujeme ich aj na európskej úrovni a v tomto procese sme predali našu budúcnosť e, negatívnej autokracii, pokiaľ ide o krízu bank. Bankár e, musí zodpovedať za svoju vlastnú budúcnosť. E, a to je ako m, mm, také z, zlé správy napísané na stene, takže táto reakcia nie je správna, pán predseda. Right. Pán Kelly, minúta. Mm-hmm. Ďakujem pekne, pán predseda. Názov tohto návrhu vyvoláva dojem, že možno kríza sa skončila. Poučenie sa z krízy. E, bohužiaľ, v tomto momente nevieme, či sme na začiatku krízy, v strede alebo na konci. Čím skôr sa kríza skončí, tým lepšie. Sú tu e, poučenia, ktoré si musíme vziať k srdcu, hlavne v súvislosti s auditom a e, moja kolegyňa pani McGuinness e, e, hovorila o írskej skúsenosti. Chcem privítať e, prejav poľského prezidenta a tie slova, že potrebujeme pozitívne myslenie. Ehm, nielen na to, aby sme sa vymanili z krízy, ale aby sme zabezpečili stálu stabilitu. O to sa musíme snažiť. Veľa vecí sa musí urobiť preto, aby sme zabezpečili práve takýto výsledok, vymanenie sa z krízy a zbavenie sa negatívnych dôsledkov navždy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Rody, máte slovo. Ehm, starnúce ženy. Ehm, čelia väčšiemu riziku chudoby ako muži, majú nižšie dôchodky, možno sú nezamestnané, aj keď majú vyššie vzdelanie, takže e, v, ženy tiež žijú dlhšie. To znamená, že čelia väčšiemu riziku, že budú žiť samé. Toto je skutočný problém. Ale ako chce byť Európska únia súčasťou takéhoto riešenia? To si nedokážeme predstaviť. Reakcie a špeciálne opatrenia pre ženy Musíme mať rovnaké podmienky na pracovnom trhu pre všetkých, aby všetci mali rovnaký prístup k pracovným miestam, k dôchodkom, rovnaké príležitosti a rovnaké mzdy. To je otázka rovnakých príležitostí. Ďakujem. Pani McGuinness? Ďakujem, pán predseda. Táto správa je užitočná, pretože vymedzuje situáciu žien, ktoré sa blížia k dôchodkovému veku, ale robí to spôsobom, ktorý možno obchádza túto tému a teda nepovedie k širokej verejnej diskusiu. Vítam myšlienku, že na budúci rok budeme mať rok venovaný aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami, pretože táto téma je problémom. Je to problém pre mladšie ženy a aj mladších mužov. Budeme potrebovať niekoho, kto sa bude o nás starať a starať sa o nich, keď oni zostarnú. A z tohto dôvodu je táto správa e, s dôrazením opatrení, je to dobrá práca. Nemyslím si, že sú tu jednoduché riešenia a spoločnosť E, sa musí zamyslieť nad problémami, ktoré sa týkajú našich opravnených dávok a toho, čo spoločnosť bude platiť e, preto, aby sme mali právo na tieto dávky. V čase ehm, e, v týchto ťažkých časoch je možno ťažké začať túto diskusiu, ale bude to potrebné. Pán Pirilo, minúta. Ďakujem. Musím povedať, že som skutočne veľmi rád, že parlament sa zaoberá eh, situáciou žien v pred eh, dôchodkovom veku. Eh, musí to zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rámci európskej politiky a to aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúci vek žien. Úloha žien, postavenie žien sa musí tiež zohľadniť aj v súvislosti s ošetrovateľskou činnosťou. Potrebujeme podporiť predovšetkým zamestnanosť žien aj vo veku na 45 rokov a to predovšetkým zaručiť teda určité, e, určitú formu ochrany. Veľmi často sa e, stáva, že ženy sa starajú o E, členov domácnosti a musia prerušiť svoju kariéru. Pani Hám, Háke? Ďakujem. Pán predseda. Ďakujem. Mnohé veci sú veľmi známe, napríklad priemerný e, rozdiel v odmeňovaní, ale prekvapilo ma, keď som si prečítala, že v tej spekovej skupine 50 až 59 rokov len 6, je to len 60, 60 eh, eh, rozdiel v tomto odmeňovaní ženy. Eh, je veľmi dôležité, dáva to dôležité odkazy na dôchodky. Správa tiež hovorí o prerušení kariéry žien kvôli materskej dovolenke. Myslím si, že spoločnosť by mala si všim, všimnúť tú skutočnosť, že ženy, ktoré sa starajú, e, sú spojené s väčším rizikom, že budú samé odkázané na pomoc. Pán Róde hovorí o rovnosti príležitosti. Keby to bolo len takéto jednoduché, tak by sme nemali, pán Róde, ten problém, ktorý máme dnes. Ďakujeme. A teraz k McCarthy. Slovo má pán Rode. Prijali sme smernic, smernicu e, o e, zmierčom konaní pri e, občianských sporoch. A vidíme tu už aj pozitívne výsledky tejto smernice v mnohých členských krajinách. Je to realistická alternatíva k procesom priamo na súde. Potrebujeme tu viac vedomostí a preto žiadam komisiu, aby preskúmala prax spojenú s použitím takýchto e, procesov v členských krajinách. Mali by sme mať viac vedomostí a lepšie využívať tento nástroj. Teraz správa Reimers. Pani Dodds je prvou rečničkou k tejto téme. Pán téma, moje skúsenosti zo Severného e, e, Írska mi ukazujú, že tieto dobrovoľné modulácie sa dajú využiť na redistribúciu prostriedkov od určitých polnospodárov k iným polnospodárom, kde sú obmedzené e, selekčné kritéria. A to sme aj videli v praxi v Severnom e, Írsku. Znamená to, že určití farmári sa dostávajú e, k nezaslúženej konkurenčnej výhode. Mnohí farmári sa skôr zastávajú názoru, že, by boli proti, že sú proti existujú tejto modulácii. V, v, mali by mať veľmi jednoduché a spravodlivé pravidla na distribúciu, aby, boli, aby bol prístup pre farmárov spravodlivý. Pán Hanan. Pán predseda, dnešné hlasovanie sme začali e, e, hlasovaním o zastaralých e, smerniciach. Keď som na tom uvažoval, predstavte si, čo všetko by sme mohli považovať za obsoletné, za, za prekonané, napríklad spoločná polnohospodárska politika Predstavte si, v tomto storočí udržiavame polnohospodárstvo prostredníctvom udržiavania ciest, takisto marxistické princípy v našom rybolovnom hospodárstve. Nádherné myšlienky vývozných kreditov alebo výborná samotná myšlienka, e, že e, Európska únia môže byť vedená 27 nevolenými technokratmi. Pozrite sa okolo seba a uvidíte, že všetky tieto anachronizmy, e, prekonané veci zo skorších ér naozaj existujú. Plánovanie e, a vychádzanie zo štatútu EÚ pri svojom zrode. Keby všetko toto takto fungovalo, tak e, Čína by bola bohatšia než Hongkong, Francúzsko by bolo bohatšie než Monako, EÚ viac bohatšia než, než, než e, Švajčiarsko. Ale treba povedať, že tento projekt sa zastaral vývojom technológie. Myslím si, že ste spravili chybu. E, asi ste chceli povedať slovo resource v angličtine a nie resort ako dovolenkárske miesto. Ďalšia správa. Prvým rečníkom je pán Susta. Pán predseda, vážení kolegovia, iniciatíva by mala podporiť naše hospodárstvo predovšetkým v čase ťažkej krízy. Ide predovšetkým o konkurencieschopnosť našich podnikov na svetovom trhu. U e, spravodajcu pána Šadova by som sa chcel poďakovať za to, že sme dostali správu, kde sa vyžaduje viacej investícií E, nie sú tu vedené e, žiadne e, veľké byrokratické prekážky pre malé a stredne veľké podniky. Myslím si, že hovor, o ktorom sa hovorí, by mali podpísať aj ostatné krajiny aby sa skutočne vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých zúčastnených, aby Európa nebola znevýhodnená v sektore, ktorý činí 10 e, celosvetového sektoru a tým pádom by znamenal určitý rast v Európskej e, únii. Ďakujem, pán predseda. Polovica priemyselných projektov, e, ktoré doprovádza komisia v rozvojových krajinách, má podporu zo strany exportných e, úverov a agentúr, ale ide o projekty s veľkým e, sociálnym rizikom. Niekedy je dokonca veľmi ťažké vysvetliť, e, ako sa prejavuje tento fenomén, pretože tu neexistujú žiadne údaje. Týkajú sa týkajúce sa transparentnosti, čo je v rozpore s našou politikou v oblasti životného prostredia. Preto si myslím, že by bolo e, primerané, e, pokiaľ by sme e, to podrobnejšie preskúmali. Takisto by sme mali preskúmiť rizika, ale potrebujeme aj jasné pravidlá, aby sme sa takýmto aby sme sa vedeli vysporiadať s takouto formou financovania. Ďakujem. Pán Hanen. Pán predseda, predstavte si, ak firma, ktorá funguje na, na systéme platenia svojim najlepším klientom, eh, myslím si, že takýto podnik by veľmi prosperoval, eh, ale teraz hovoríme o zavedení takéhoto opatrenia na eh, celom kontinente formou týchto vývozných úverov. Nefunguje to. V polovici 70. 70 rokov Európska únia alebo Západná Európa predstavovala 36 HDP. E, toto číslo neustále klesá, bude klesať v budúcnosti. Čo chceme robiť, aby sme si zachovali svoju pozíciu? Naznačuje to už samotná komisia, keď e, pôsobil komisii Günther Verheugen, ten hovoril o tom, že v celej Európskej únii 600 miliard eur by sa dali dosiahnuť úspory v pôsobení podnikov. E, zároveň komisia tvrdí, že Výhody jednotného trhu predstavujú zhruba 120 miliard eur. Jednotný trh je 5-násobne drahší ako výhody, ktoré ponúka. povedzme si otvorenie krajiny medzi sebou navzájom neobchodujú, obchodujú medzi sebou firmy. E, najlepším spôsobom, ako im pomôcť, je nebyť im v ceste. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prichádzame k správe pána Beautykofera. A ako prvý dostáva slovo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 Okrem toho sú to problémy v tom, že sú krajiny na svete, kde neplatia rovnaké pravidlá a povinnosti ako v Európskej únii. Tu nejde o to, či Európska únia chce vytvoriť politiku, aby e, získala viac súrovín. Nie, my chceme, aby krajiny na pôde VTO prijali pravidlá, ktoré sú platné u nás a aby postupovali transparentne a potom by sme mali prenechať trh, aby rozhodol, ale takýto spôsob by bol o mnoho lepší ako súčasný mechanizmus. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Pán De Angelis, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kľúčom k správnemu prístupu k tejto téme nie je vnútorná produkčná kapacita, je to skôr prepojenie našej obchodnej politiky s politikou rozvoja. Mali by sme zvažovať aj ľudské práva a sociálnu zodpovednosť firiem v tomto kontexte. Myslím si, že sa musíme snažiť dosiahnuť dohodu aj na tomto poli. Európa je kľúčová pre rozvoj celej spoločnosti. Musíme nájsť spôsob, ako formou e, nariadení a úprav podporovať investície do nových technológií, do nových obnoviteľných zdrojov energie a, a taktiež očakávať e, príslušné dohody s dodávateľmi z mimo Európskej únie. Musíme taktiež zvážiť rozpočtové aspekty týchto inovačných technológií. Toto odvetvie je veľmi dôležité aj pre rozvoj, aj pre zamestnanosť. Ďakujeme pekne. Pán Belan, Bilan. Ďakujem, pán predsedajúci. Riadenie surovín a politika v tejto súvislosti je kľúčovým kritériom na vytvorenie hospodárskej súťaže. Toto je výzva, ktorá si vyžaduje koherentnú politiku. Preto by sme mali nasmerovať všetky naše opatrenia na efektívnu ťažbu a využívanie týchto surovín. Mali by sme sa taktiež zamerať na recykláciu a úspory vo využívaní surovín. Okrem toho by sme sa mali zamyslieť nad transparentnými podmienkami pre nové ťažobné jednotky. Budúcnosť európskeho hospodárstva e, závisí od prepojenia a prístupu k rôznym druhom surovín. Musíme vypracovať inovatívnu stratégiu, ktorá zabezpečí že budeme mať bezpečnosť dodávok. Aj otázka výskumu je v tomto kontexte veľmi dôležitá. Pán Kaspari, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja som hlasovala za správu pána Bütikofera, pretože si myslím, že z obsahu hľadiska sa oberá správnym smerom. V tejto správe mi však chýba to, že v správe sa neuvádza, ako Európsky parlament bude vyzývať komisiu, aby sledovala dodržiavanie týchto našich odporúčaní. Myslím si, že to je veľký nedostatok Žiadame to vo všetkých iných politických oblastiach. Takmer bol by som rád, keby Európsky parlament naozaj v najbližších mesiacoch sa zamyslel nad tým, ako táto téma nie len bude v slovách obsiahnutá s plnomocnením komisie, ale e, že budeme kontrolovať aj aplikáciu týchto nových opatrení. Čo presne chceme, aby komisia dosiahla a ako budeme kontrolovať výsledky tohto úsilia. V tejto správe žiaľ e, sme takto nepostupovali. Dúfam, že v budúcnosti to napravíme. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Antoniocci. Vážený pán predsedajúci, vítam správu kolegu Butikofera. Európska únia potrebuje silnú priemyselnú základňu pre budúci priemyselný rast a to nie je možné bez adekvátneho prísunu surovín. Zdá sa, že spoločný prístup na medzinárodnej scéne neexistuje a za to platíme. Sme istým spôsobom potrestaní, pretože voči Číne sa musíme vymedziť, musíme si svoje záujmy zastať spoločnou stratégiou. kríza, ktorá môže prísť a ktorá sa bude týkať dodávky surovín, by mala byť v súčinnosti so vonkaš, službou vonkašej činnosti. Teraz má slovo pán Morkunajn, pani Morkunajnte Mikula. Nie. Vážený pán predsedajúci, kým hovoríme o stratégii EÚ v oblasti surovín a pokúšame sa vyriešiť tento problém v Európe, mali by sme sa pozrieť sami na seba. Je všeobecne známe, že najprístupnejší zdroj surovín je odpad. Trend recyklovania a jeho podporovania vzostup by mal byť podporovaný, pretože členské štáty stále vyhadzujú obrovské množstvo svojho odpadu. Plánované hospodárstvo, ktoré sa spolieha na výrobu a spracovanie, by malo vnímať recyklovanie ako obrovský prínos. Odpad by sa nemal pokladať za odpad, ale za zdroj surovín. To by malo byť súčasť tejto stratégie, pretože je to prínosné pre hospodárstvo a bol by som rád, keby sme boli aktivnejší v tejto veci. Ďalšia rečnička, pani McGuinness. Podnikanie potrebuje suroviny. Ja by som rada upriamila vašu pozornosť na kľúčovú surovinu, ktorou je pôda. Zabezpečenie dodávok potravín nie je mysliteľné bez toho, aby bol dostatok pôdy, takisto to súvisí s klímou a ďalšími záležitosťami. Pôda sa vykupuje v mnohých krajinách, aj v rozvojovom svete. Možno tu sú negatívne dopady pre ľudí, ktorí žijú na tejto pôde a potrebujú sa z nej uživiť. Dostupnosť pôdy, dostupnosť hospodárenia na pôde je zásadne dôležitá aj pre rozvojový svet, ale aj pre rozvojovú politiku Európskej únie. A toto všetko súvisí s otázkou surovín, pretože pozemky, pôda, polia, to je všetko surovina a otázky vlastníctva pôdy sa budú stávať čoraz dôležitejšími, keď si uvedomuje, uvedomíme, že už nie sme schopní produkovať surovinu potraviny. Ďakujeme. Pán Pirilo, ďakujem vám, pán predsedajúci. V globálnych trhoch, ktoré sa dajú charakterizovať cenami, ktoré kolíšu vo veľkom rozmedzi a zablokovanými financiami, ktoré v súčasnosti pozorujeme, odporúčam, aby sa vytvorila taká európska stratégia, ktorá sa zameria len na suroviny. Myslím si, že by sme všetci mali začať volať po väčšej transparentnosti finančných trhov, najmä pri získavaní surovina. zároveň je mimoriadne závažné, aby sme venovali úzkú pozornosť dodávkam surovín pre malé a stredné podniky. Ak to urobíme, podporíme konkurencieschopnosť. Ďalšia dôležitá vec je povinnosť rešpektovať obchodné dohody, ktoré sme uzavreli s neeurópskymi krajinami a ktoré majú aj doložky podporujúce ľudské práva a spoločenskú zodpovednosť podnikov. Ďakujem za slovo, pán predseda hovorí pán Murphy. Ja podporujem stratégiu surovín EU, pretože to je v záujme európskych podnikov aj ľudí. Ak podniky nebudú mať prísun surovín, to môže mať devastujúce účinky, ktoré môžu zablokovať aktivity, ktoré môžu ublížiť ľuďom, ktorí žijú ako pôvodní obyvateľia. Keď som bol v Kazachstane, videl som tam vykoristovanie pracovníkov, a to, že nemali žiadne práva, keď sa ťažili suroviny. Myslím si, že v tejto oblasti sa veľmi porušujú ľudské práva a preto Európska služba vonkajšej činnosti by naozaj mala byť zapojená do služieb a záujmov mm, ľudí voči veľkým podnikom. Úloha veľkého podnikania, veľkých inštitúcií má svoje, svoj zástoj u mnohých poslancov, ktorí zastupujú ich záujmy Namiesto toho, aby suroviny slúžili všetkým ľuďom, plnia sa vrecka multinárodným korporáciám a obrovské zdroje, ktoré existujú, by sa predsa mali použiť na zvýšenie životnej úrovni všetkých. Teraz budeme hovoriť o ďalšej správe pán Milana. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som vyjadriť podporu tomu, aby sme hlasovali za predmetnú správu. Taliansko navrhlo záležitosti v podobnom duchu na iných fórach. Táto záležitosť, ktorej treba venovať veľkú pozornosť, záležitosť rybného hospodárstva v európskych vodách, napríklad na Jadrane, by sa malo, mali všetky pravidlá v tejto oblasti zjednotiť, pretože jednotlivé krajiny sa správajú podľa svojich vlastných predpisov a v Európskej únii by to nemalo takto byť. Ďalšia dôležitá inovácia je vytvorenie európskych pobrežných hliadok. To by bol dôležitý krok vpred pri ochrane našich morí, našich rybolovných hospodárstiev aj spotrebiteľov. Ďalšia správa Slovo má pani Ford. Ďakujem za slovo. Táto hrozná prírodná katastrofa bola katastrofou nie len pre prírodu, ale najmä pre prírodu. Je dôležité pochopiť, že keď sú rozdiely, treba tieto rozdiely preklenúť. EÚ má zodpovednosť a treba lepšie spolupracovať v Severnom mori pri prekonávaní všetkých prekážok. Je veľmi dôležité byť pripravený a musíme zabezpečiť, že princíp znečisťovateľ platí musí byť presadzovaný bez ohľadu na to, čo hovoria e, odborníci a ak to je proti duchu tohto zákona. Čo sa týka globálneho dopytu po rope, ľudia je budú potrebovať stále viac a budú je stále viac ťažiť. Podobne je tomu so zemným plynom. Preto zdroje, ktoré sa ťažia na otvorenom mori, e, sa začínajú čoraz viac využívať, lenže to je nebezpečné a drahšie. Katastrofa v Mexickom zálive odhalila, aký obozretný musíme byť pri ťažbe na otvorenom mori a dodávke ropy z ťažobných plošín na pobrežie. Tí, ktorí robia vrty, tí e, musia zabezpečiť tieto všetky záležitosti a včas. Som rada, že všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré som aj ja predložila, boli zapracované do tejto správy. Znečistenie nerešpektuje hranice štátov, preto treba zabezpečiť striktné vynúcovanie a presadzovanie bezpečnostných pravidel, najmä v tých krajinách, ktoré susedia z EÚ a takisto všetky firmy musia sa správať podľa týchto pravidel. Čo sa týka kompenzácií, keď sa udejú e, nehody, z ktorých vyplynú povinnosti vyplatiť škody, tieto pravidlá takisto treba pri všetkom aj vrátane dopravy a skúmaní e, presadzovať. Ďakujeme, hovorí predseda. Teraz má slovo pán Pirilo. Vážení kolegovia a kolegyne, pokiaľ ide o dnešné hlasovanie, urobili sme krok k zlepšeniu bezpečnosti a kontroly. Predovšetkým, pokiaľ ide o podzemný plyn, aby sme mohli zabrániť takýmto nehodám, ako napríklad v roku 2010 na ťažovnej rovine v Mexickom zálive. Stálo to veľa ľudí životy a takisto aj boli veľké škody. Tento návrh ja vnímam veľmi pozitívne. Ide tu o koordinačný krok pokiaľ ide o ochranu a nejde to o nejakú nadnárodnú organizáciu. Myslím si, že to prispieje k lepšej medzinárodnej spolupráci, pokiaľ ide o kontrolné mechanizmy, aby sme týmto spôsobom mohli dodržiavať spoločné rovnaké štandardy na úrovni Európskej únie. takéto fórum takisto potrebujem za, považujem za dôležitú platformu. Pán Bielan, pokiaľ ide o katastrofu, ktorá sa pokiaľ ide o tieto katastrofy, tak vnímame, že potrebujeme spoločné kroky, aby sme zabezpečili bezpečnosť. Hoci máme viacero aktívnych ťažobných e, plošín v Severnom more, napriek tomu sa udialo viacero nehôd, potrebujeme spoločnú, koherentnú, právnu e, základňu, aby sme zabezpečili práve bezpečnosť. Mali by sme sa zamyslieť nad ochranou životného prostredia, ako aj ľudských životov. Mali by sme zabezpečiť, aby sme spolupracovali s našimi susednými krajinami, s našimi susedami, predovšetkým tu myslím na krajiny okolí Stredozemného mora, ako aj na Rusko a Spojené štáty americké. Myslím si, že Potrebné sú opatrenia, ktoré budú transparentné a tieto budú viesť k ekonomickým a hospodárskym výhodám a väčšej bezpečnosti. a podporujem toto uznesenie. Ďakujem. Pán Bartoloci, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nešťastie, ktoré sa udialo v Mexickom zálive, primlelo Európsku komisiu k tomu, aby sa zamyslela nad, nad legislatívou a pokiaľ ide o bezpečnosť prieskumu ložiska ťažby ropy a zemného plynu na mori. Parlament týmto návrhom vyjadril takisto svoje stanovisko. Ide tu o text, ktorý hovorí o technických a finančných kapacitách, pokiaľ ide o tento sektor. Potrebujeme vysoké bezpečnostné štandardy a vedenie Európskej únii Únie musí takisto zacieliť svoju pozornosť aj na túto oblasť. Nové opatrenia, ktoré rozvíja Európska komisia, by sa mali opierať o medzinárodnú koordináciu, kde by sme presieť, zosietili medzinárodné know-how a vytvorili týmto spôsobom nové grémia. Mali by sme tu byť však opatrenia, mali by sme vytvárať nové administratívne štruktúry, ktoré by boli vzdialené od reality pokiaľ ide o prevádzkovateľov, tí by mali prevziať viac zodpovednosti a potrebujeme spoločné informačné mechanizmy. Posilnenie úlohy kompetencie Európskej agentúry pre bezpečnosť mori je takisto dôležitá. Takže myslím, že tento text je dobrý a preto sme ho aj podporili. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe pani Jana Kudakis. Nech sa páči, najprv dostane slovo pán Mastela. Áno, pán predsedajúci, je veľmi dôležité, aby sme jasne si uvedomili, že ženy sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o pracovisko, mali by byť podporované cez prostredníctvom konkrétnych nástrojov, aby skutočne mohli mať podiel na pracovnom trhu aby na pracovisku mohli pracovať správnym spôsobom, aby tu nedochádzalo k eh, diskriminácii žien. Podporili sme túto správu, pretože sa tu uznáva aj úloha malých a stredných podnikov a upozorňuje sa tu na viaceré problémy. Ženy ako zamestnanky nemôžu prispieť hospodárstvu Európskej únie. Každý členský štát má svoje vlastné iniciatívy, ktoré uplatňuje, aby podporoval ženy, na pracovisku. Týka sa to rozhodujúcich orgánov. Problémy, ktoré musia čeliť ženy, sú rôzne v jednotlivých členských krajinách. Sú tu aj kultúrne rozdiely, pretože sa tu vníma odlišne úloha žien a je našou úlohou, aby sme zabezpečili zlepšenie podmienok. Pán Brede. Ďakujem pekne, pán predsedajúci je dosť ťažké nesúhlasiť s tou myšlienkou, ktorá je obsiahnutá v tejto správe. Je pravda, že by sme potrebovali viac žien, ktoré by pracovali v malých a stredných podnikoch, o tom nemusíme pochybovať, ale takisto nie je pochybnosti o tom, že ženy rovnako ako muži môžu byť šikovné podnikateľky. Ako potom zosúľadiť ich pracovný život a rodinný život? My by sme sa mali snažiť zlepšiť situáciu žien, ktoré pracujú v malých a stredných podnikoch, avšak prečo tu hovoríme o probléme, ktorý by sa týkal iba žien, respektíve žien v malých a stredných podnikoch na vysokých pozíciách? Myslím si, že to vôbec nie je problém a preto musíme zabezpečiť, aby sa dodržiavali rámcové podmienky pre všetkých, ktorí chcú začať pracovať v malom alebo strednom podniku. Nech sa páči, pani McGuinness. Ďakujem pekne, ďakujeme za slovo. Rada by som na tomto mieste uviedla, že aj keď sa venujeme téme žien v podnikoch, najväčším problémom pre mužov aj ženy je dostupnosť úverov. E, v Írsku máme kanceláriu, ktorá má na starosti pridelovanie úverov a tá sleduje možnosti e, tí tvrdia, že je nedostatok dopytu zo strany firiem, pretože sa obávajú brať si požičky, brať si úvery. Musíme hĺbšie analyzovať dianie v krajinách, e, keď podniky žiadajú o úvery. Nie sú im zamietané, ale proces trvá tak dlho a je tak zdlhavý a tak komplikovaný byrokraticky, že sa e, rozhodujú radšej nežiadať vôbec o úver oficiálnou formou a preto tým, že e, nemajú oficiálny dokument, ktorý e, by poskytol úver, majú vlastne oficiálne zamietnutie svojho úveru. Ak nebudeme mať k dispozícii úvery pre podniky, tak ani muži, ani ženy nebudú môcť podnikať. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak odporúčania tejto správy e, naozaj budú zamerané na podporu e, podnikateľiek. Bolo by to prospešné aj pre samotné ženy, a pre naše hospodárstvo, pretože čísla hovoria, že iba jedna z desiatich žien e, pôsobí ako podnikateľka v porovnaní s číslom 1 k 4 v prípade mužov. Čo sa týka sociálnej, sociálneho zabezpečenia v Írsku aj v iných krajinách, ak podnikateľ príde o svoj príjem, nemá žiadne nároky na sociálne zabezpečenie, zatiaľ čo zamestnanec má. E, ženy sú veľmi opatrné preto e, a dosť sa zdráhajú príjmať rozhodnutie, začať podnikať. E, členské štáty toto majú v svojej právomoci, ale predsa by sme sa mali aj my venovať tejto téme. Ešte by som rada spomenula pokrok programu mikrofinancovania, aj to sa spomína v správe, aj toto môže poskytnúť mikroúvery až do výšky 25 tisíc eur pre, mal, pre malé stredné podniky a pre tých, ktorí by inak nemali prístup k úverom zo strany banky. Moja krajina sa ešte nestala súčasťou tohto fondu. Chcem vyzvať aj Írsko, aj všetky ostatné krajiny, aby využívali tento fond, aby pomáhali malým a stredným podnikom aj eh, keď sa ešte iba púšťajú do podnikania aj neskôr. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr by som vám eh, rád dal za pravdu eh, v tom, že ste privítali zástupcov Kanady. Ja podporujem aj túto správu. Myslím, že je vhodné eh, sledovať banky a firmy, ktoré poskytujú financovanie v kríze. A je veľmi zaujímavé sledovať, do akej miery boli ženy zastúpené v vedúcich funkciách v podnikoch. Ja by som si dovolil tvrdiť, že veľmi minimálne podľa mňa ženy by sa o mnoho viac mali zapájať do týchto vedúcich funkcií. E, jasne sa ukazuje, že príležitosti a podpora musia byť k dispozícii, aby tieto ženy sa ujímali tejto funkcii. Celkom iste sa dá tvrdiť, že ak e, by Lehman Brothers e, sa nenazývali bratmi, ale sestrami, možno by to nedopadlo tak zle, ako to dopadlo. Dajme ženám príležitosť pustiť sa do podnikania a prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov aj celého hospodárstva. Ďakujem. Finally, Mrs. A na záver, pani Klas. Ehm, ja som za to, aby sme všetko zabezpečili aj správne hľadiska. Malé a stredné podniky nemajú dozorné správne rady a nemajú žiadne členské štáty, ktoré by boli podielníci a preto musíme byť korektní. Ja podporujem vyvážený vzťah žien alebo ich účasť na grémiách, ale takéto grémia potom musia aj existovať. Ja podporujem túto správu, pokiaľ ide o samostatnosť žien. To nie je nejaké núdzové riešenie, ale súvisí to s hospodárstvom a je to preto hospodársky faktor. Ženy skutočne potrebujú špecifickú pomoc, keď idú spúšťať svoj vlastný projekt alebo podnik, pretože chcú mať vždy prehľad nad financovaním aktivít, ktorých podnikajú. Preto všetkým, ak človek chce sa osamostatniť, tak musí znášať ťarchu takéhoto podniku, ktorý začína. Takže musíme zabezpečiť, aby sme pomohli ženám, ktoré chcú začať podnikať, ktoré sa chcú osamostatniť, aby sme im pomohli aj pokiaľ ide o otázky sociálneho zabezpečenia. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Predtým, než uzavrieme dnešného, dnešné zasadnutie, chcel by som pozdraviť skupinu mladých ľudí, ktorí prišli. Je mi skutočne ľúto, hovorí pán predsedajúci. Dnes sme ráno skončili trochu skôr, pretože budeme sme mali hlasovať o jednej správe, ale táto ešte predtým poslala do výboru. Takže dnes, a to mi je veľmi ľúto, ste prišli sem a vítam vás, ale je mi skutočne ľúto, že nevidíte dnes v plenárnej miestnosti poslancov. Ale ďakujem za to, že ste prišli. Končím zasadnutie, budeme pokračovať o tretej.